Good afternoon. Pekné popoludne. Prajem vám všetkým. Už máme 3 hodiny 15 minút a mali by sme podľa mňa už začať. Je to pre nás, pre mňa osobne veľmi príjemné, že môžem eh, privítať Emily Orajlievu, ktorá nám teraz priblíži svoje eh, ambície cieľom tohto vypočutia je umožniť eh, europoslancom vyhodnotiť kandidátov eh, do pozície európskeho ombudsmana. A po prvé, parlament eh, poprvýkrát teraz má iba jednu kandidátku mm, do tejto funkcie. Presne tak. Ide o Emily o Riley, ako o tom povedal pán predseda Schulz počas pléna. To znamená, že výbor pre petície musí poskytnúť kandidátke platformu a umožniť eh, všetkým zainteresovaným poslancom eh, položiť otázky. Pani kandidátka zodpovie tieto otázky. Na konferencii predsedov sa rozhodlo na základe odporúčania z nášho výboru, že voľby sa budú konať eh, o popoludní v útorok v decembri 16. počas plenárnej schôdze v Štrasburgu. Po dnešnom vypočutí. Vyhlásenie pani Oreli eh, bude zverejné vo všetkých úradných jazykoch na príslušnom sajte, eh, ktorý eh, je súčasťou sajtu Europarl. Prvé kolo otázok bude na základe systému DEONT a potom podľa postupu Catch the Eye. Máme tu prítomných všetkých koordinátorov, viac menej. Takže Najprv začnú väčšie skupiny, ako vždy. Ale teraz eh, slovo má pani O'Reilly. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za veľmi eh, srdečné uvítanie. Pani predsedníčka, stení poslanci, pre mňa je veľkým potešením, že môžem byť tu dnes ako kandidátka na znovu zvolenie do Európskej ombudsmanky. Rada by som s vami prediskutovala svoju prácu ktorú som vykonala počas prvého roka a načrtla svojim více stratégiu na ďalších 5 rokov v úrade od minuloročných volieb. To už je môj siedmy priam vo výbore Európskeho parlamentu e, z titulu ombudsmanky. Vždy bol, boli pre mňa prínosom vaše odborné skúsenosti, rady a podpora, ako aj zamestnanci, ktorí podporujú vašu prácu. Týmto určite vo výberoch a osobné stretnutia mi umožňujú lepšie porozumieť našej spolupráci na európskej úrovni a boli priamým podkladom stratégií, ktoré som vypracovala pre úrad Európskej ombudsmanky. Ako som mnohokrát spomínala v uplynulom roku, práve kvôli tá spolupráce medzi môjim úradom a vami v parlamente bude v konečnom dôsledku určujúce z hľadiska úspešnosti práce Európskej ombudsmanky v úsilí o zlepšenie kvality administratívy v prospech obyvateľov Európskej únie. Ako mm, tretí európsky ombudsman mám za úlohu posúvať tento úrad ďalej a zabezpečovať jeho úspešný chod. V Lani e, som na slavnostnej prísahe vo veľkej e, sale súdneho dvora v Luxemburgu, že občania Európy už nechcú počúvať len pekné slova zmluv a chart, ale chcú vidieť, ako ich inštitúcie každý deň pretávajú do politik a krokov, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život. Mám jedineč, jednoduchý cieľ pomôcť inštitúciám únie, aby zo seba videli to najlepšie, aby naplnili ambície, ktoré si stanovili sami a ktoré im stanovujú zmluvy únie a charta základných práv. Minulý rok znamenal pretávanie týchto slov do činov. Mojou stratégiou je sklbenie troch cieľov. Vyzdvihovať dôležitosť úradu, lepšie ho zviditeľniť a tak dosahovať výraznejšie výsledky. Táto stratégia sa rozvíjala počas roka a to na základe mnohých diskusí a konzultácií s zainteresovanými subjektmi v úrade aj mimo neho. Nedávno som zverejnila našu petročnú stratégiu s názvom V očakávaní roku 2019, ktorú môžete nájsť na našej internetovej stránke aby som slúbila, e, ako som slúbila e, vášemu výboru na začiatku uplatňovania tejto stratégie, som sa v prvom rade podiala zrealizovať vnútorný audit postupov úradom ombudsmana, ktorý zahrňal konzultácie so zamestnancami vš- na všetkých úrovniach. Jeho výsledkom je množstvo vnútorných zmien, vrátanie zavedenia moderného systému vybavovania e, stiažností, s ktorým začal už môj predchodca a ktorý nám pri vybavovaní stiažností umožní dosiahnuť vyššiu vnútornú efektívnosť pre skúmanie spôsobu, akým e, vypracúvame rozhodnutia v jednotlivých prípadoch, cieľom orientovať ich viac na občanov pre skúmanie našich kľúčových ukazovateľov a e, postupov pri vyšetrovaní stiažnosti, čo nám umožní včas určiť dôležité priority a prednostne sa na ne zamerať. Som presvedčená, že títo zmeny prevedú k celkovej lepšej službe občanom. Môj úrad zamestnáva menej ako 100 pracovníkov a preto považujem za svoju povinnosť využiť dostupné zdroje čo najúčelnejšie vzájomné zabezpečenie väčšej dôležitosti našej práce, pokiaľ ide o hlavné problémy bežných európskych občanov a obyvateľov. Vo väčšej miery využívam e, právomoc na začiatie vyšetrovania vo verejnom záujme, bez toho, aby mi muselo aby som musel vychádzať z konkrétnej stiažnosti. Na tento účel som vymenovala koordinátorku pre vyšetrovanie z vlastného podnetu, ktorá má za úlohu viesť vyšetrovanie z vlastného podnetu v spolupráci s kolegami a zabezpečiť skoré a účinné výsledky. Tento rok sme otvorili vyšetrovanie z vlastného podnetu týkajúce sa transparentnosti a vyvoženosti expertných e, skupín komisie, transparentnosti rokovania o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, spôsobu e, vykonovania nových pravidel a ochrane informátorov e, zo strany inštitúcií únie, riešenie Európskej iniciatívy občanov komisiou, spôsobu ochrany základných práv v programoch kohezných fondov únie a spôsobu, akým Frontex vo svojej dôležitej a náročnej práci zabezpečuje dodržovanie charty základných práv. Dve ďalšie veľké mimoriadne dôležité vyšetrovanie, ktoré práve pokračujú, sa týkajú spôsobu, akým komisia rieši možný konflikt záujmov v prípade, keď sa úradníci únie zamestnajú inde a spôsobu, akým Európska agentúra pre lieky podporuje žiadosti parlamentu o transparentnosť v súvislosti s klinickými štúdiami liekov v Európskej únii. V záujme väčšieho zviditeľňovania sa usilujem zabezpečiť, aby sa lepšie informácie o našej práci dostávali k vám, voleným zástupcom, ako aj našim zainteresovaným partnerom a verejnosti. Mediálne reportáže a monitorovanie naznačujú, že táto stratégia je značne účinná. Podrobnosti našich prípadov a ďalších činností sa v súčasnosti dosť pravidelne objavujú v bruselských médiách, ale aj v hlavných médiách členských štátov či v širšom mediálnom kontexte. Okrem toho vám poslancom pravidelne posielam prehľad našej práce a dúfam, že preukazujem dostatočnú prípravenosť na stály dialog o otázkach obojstranného záujmu. Zamerali sme sa na náš vplyv posledníctvom sociálnych médií a za rok sa strojnásobil počet ľudí, ktoré nasledujú na Twitteri. Mnohí z vás ste určite videli aj náš nový formát výročnej správy, ktorý má parlament k dispozícii a využívame nové mediálne technológie, by bol čitateľnejší a atraktívnejší. Moja mediálna stratégia sa opiera o skutočnosť, že o našej práci by sme mali informovať čo najtvornejšie a najprístupnejšie, čím povzbudzujeme ľudí, aby sa na nás obracali, keď zistia prípady údajného nesprávneho úradného postupu, ktoré by sme podľa nich mali vyšetriť. V tejto súvislosti by som chcela oceniť svoj komunikačný tím, ktorý prijal novú stratégiu s nesmiernym nadšením, energiou a kreativitou. Viacer nové vyšetrovania stále pokračujú, ale som presvedčená, že nová stratégia priniesla výsledky a som veľmi vďačná všetkým úradníkom a inštitúciám, e, e, s ktorými som bola v kontakte e, za ich veľmi pozitívny prístup. V decembri minulého roka sme e, dostali pozitívnu odpoveď komisie v dvoch veľkých prípadoch. Jeden z nich sa týkal neprimeraného meškania pri vyšetrovaní poskytovania štátnej pomoci určitým profesionálnym futbalovým klubom a druhý sa týkal údajného konfliktu záujmov v prípade bývalého predseda etického výboru komisárov zradeného ad hoc. Predseda po mojom zásahu odstúpil a komisia potom prácu uvedeného etického výboru ad hoc sprehľadnila, čo som privítala. Čo sa týka Európskej agentúry pre lieky, som presvedčená, že zásah môjho úradu spolu s príslušnými poslancami parlamentu a predstaviteľmi občianskej spoločnosti pomohol zabezpečiť, aby nedošlo k oslaveniu novej politiky transparentnosti tejto agentúry, ako sa to zdalo pri zverejňovaní podrobností o tejto novej politike začiatkom tohto roka a znovu vďaka zásahu skupiny príslušných poslancov parlamentu, predstaviteľov občianskej spoločnosti a vyšetrovania môjho úradu vo veci nedostatočnej transparentnosti rokovacieho mandátu Rady na rozhovory e, o TTIP Rada postúpila mandát na širšiu verejnú kontrolu, čo opäť vítam. No a napokon na základe stretnutí s e, prezidentom ECB pánom Dragim začiatkom tohto roku sme dostali ďalšie pozvanie na, pracovanie. Na prvý pohľad sa zdá, že je to konstruktívny a teším sa na e, pokračujúce sa spoluprácu s komisiou. E, moje e, odporúčania budú zverejnené v januári. Napokon po stretnutí s predsedom ECB pánom Dragim začiatkom tohto roka sme dostali pozvanie ako pracujú v súvislosti s novotickou politikou. Pričom nesmierne vítam ochotu ECB zapojiť, sa, zapojiť nás do tejto problematiky. Ako viete, ECB má nové právomoci v oblasti bankového dohľadu v dôsledku čoho zvýšila, mm, sa zvýšil počet e, zamestnancov. To si vyžaduje vysokú mieru dôvery občanov. Budem mať tú čest, že ma parlament na budúci mesiac opäť zvolí. Chceli by som pokračovať v rozvíjení tejto stratégie a zároveň úzko spolupracovať s parlamentom. Ako už som spomínal vo vode svojho prejavu, síla ombudsmana v úlohe demokratického dohľadu nad administratívnymi postupmi menej občanom je podmenená sílou jeho vzťahu s parlamentom v uplynulých týždňoch som tiež pozorne načoval hlasom novej komisie, najmä tým, ktoré povedú túto veľmi dôležitú inštitúciu v nasledujúcich rokoch ktoré môžeme označiť ako náročný. Pozbudením boli pre mňa záväzky pre väčšiu transparentnosť, otvorenosť, zodpovednosť a dôveru. Sľubujem, že s komisiou budem rozvíjať maximálnu spoluprácu, aby som jej pomohla dosiahnuť uvedené cieľy pani predsednička, za, za, na, na záver. Chcela by som znovu zdôrazniť, ako veľmi na mňa zapôsobila vysoká úroveň Európskej verejnej služby tisícok zametených ľudí, ktorí pracujú v inštitúciách a agentúrach Únie po celej Európe. Veľká väčšina z nich vyvíja nesmierne úsilia o to, aby ich práca dosahovala vysokú úroveň a jej nositeľom skutočnej taky verejnej služby sme, sme si však vedomi, že v Európe momentálne nevládne veľká dôvera voči únie či vnútroštátnym úrovňam ri, ri, riadenia. Pomaly sa dostávame z bolestivej recesie bankovej krízy. Obyvateľe Európy znovu nabudnú dôveru v riadiacu administratívu, keď začnú vidieť pozitívne zmeny plynúce z rozhodnutí, ktoré sa príjmajú e, na prospech každodenného života ich rodín, na rozdiel od väčšiny národných štátov v Európe, ktoré sa tešia legitimite v, očiach svojich občanov. Administratíva únie zatiaľ v očiach mnohých Európanov z želanú legitimitu nedosiahla. Práve preto je tak dôležité, aby administratíva únie bola nielen čo najkvalitnejšia, ale aj zlatým štandardom etiky, transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti. Moje úlohou vo funkcii e, ombudsmanky je pracovať s týmito inštitúciami a agentúrami na tom, aby sa to stalo skutočnosťou, ak má vy, poslanci Európskeho parlamentu, poctíte svojim hlasom, aby som v tejto funkcii mohla pokračovať. Slúbujem vám, že robím všetko, aby, čo je v mojich sílach, aby som túto úlohu splnila a že svoju inštitúciu povedem v duchu prísľubu, ktorú, ktorý som vám dala. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za toto vystúpenie, ktoré bolo mimoriadne komplexné. Potrebujeme uplatniť európsky prístup, e, aby sme spoločne oslovili e, občanov bez ohľadu na to, e, ktorú inštitúciu únie zastupujeme. A je skvelé, že môžeme to robiť spoločne. A teraz otváram diskusiu pre otázky v mene rôznych politických skupín, eh, v mene EPP. Pán Valenca. Thank you, uh, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem pani O'Reilly za uh, vaše vystúpenie. Viem, že nemáme tu veľa poslancov, nie je to však prejavom chybujúceho respekty. Um, pokiaľ ide e, o mňa. Myslím si, že e, e, moja práca je veľmi veľavrávna. Napriek tomu mám 6 otázok a budem rád, akých zodpoviete. Prvá otázka. Hlavná vec, ktorá znepokojuje, alebo tak, ktorú, ktorý nedostatok ste zistili a čo treba odstraniť, aby sme odstranili priepasť medzi európskymi inštitúciami a občanmi. Je to chyba komunikácie. Ako by ste to e, riešili s tým, aby e, ľudia lepšie chápali, ako funguje Európska únia ako taká? Druhá otázka. Ombudsmanka má nástroje, mechanizmy k dispozícii, ktoré pomáhajú e, vysielať ten správny signál. Aké máte hlavné cieľe pri e, posilňovaní politickej e, moci v parlamente počas e, vášho druhého funkčného obdobia. Druhá, tretia otázka. Vo svojej správe mnohí poslanci udelujú, venujú značnú pozornosť neplneniu pravidel a zmluv E, e, bolo by dobre, keby vo svojej správe ste sa venovali tiež tejto problematike. E, otázka spojená s rokovaním so Spojenými štátmi ohľadom investičného iného partnerstva. Myslím si, že iba pred týždňom Európska komisia sa rozhodla že zverejní väčší objem informácií o rokovaniach a poskytne širší prístup k dokumentácii. Viem, že váš úrad e, e, dostal e, viaceré odpovede počas verejnej konzultácií ohľadom typ. Mohli by ste nám približiť stav, v ktorom sa nachádzajú tieto konzultácie? A ďalšia otázka sa týka trojky. Aký máte názor ohľadom činnosti trojky? Viem, že viacerí poslanci eh, majú eh, alergické vnímanie tejto téme. Eh, chcete prešetriť úlohu ECB a komisie? Ak áno, čo konkrétne chcete urobiť v tejto veci? A napokon aj vy ste o tom spomenuli, to je otázka zviditeľňovania. To je jeden z hlavných zámerov stratégie Eh, pani obusmanky eh, v očakovaní roku 2019 a súhlasím s vami, že treba eh, zvýšiť svoju prítomnosť v sociálnych médiách. Ako chcete Eh, hľadať rovnováhu medzi eh, tradičnými a novými komunikačnými kanálmi do budúcnosti, pretože viem, že je tu isté, zne, eh, isté znepokojenie ohľadom toho, že ľudia, ktorí nemajú prístup na internet a k moderným komunikačným prostriedkom, môžu byť vylúčení. Toľko moje otázky a ďakujem veľmi pekne za to, že ste predstúpili pred nami. Yeah, Ďakujem veľmi pekne, pán Valenca, za všetky tieto otázky. Naozaj sa dotýkajú podstaty mojej činnosti a samotnej stratégie, pokiaľ ide o komunikovanie, prekonanie e, e, tej priepasti medzi občanmi a úniou. Samozrejme, žiadny jednotlivec, žiadna inštitúcia e, to nezabezpečí. Každá inštitúcia sa stretáva tu s ťažkosťami Spomínam si e, v júni, keď som sa vrátila domov počas e, európskych volieb a v tom čase som pôsobila v úrade iba 6 mesiacov a e, bola som veľmi fascinovaná interakciou s európskymi inštitúciami a keď som sa vrátila domov, bola som šokovaná, že tam takýto záujem chýbal. To bolo veľmi, bolo veľmi triezvým pohľadom ale je to však zvláštne, pretože e, zároveň e, e, predstaviteľe trojky a úradníci sedeli v Dubline a pracovali s vysokými predstaviteľmi krajiny a snažili sa pomôcť našej krajine. V tom zmysle tam žiadna priepas medzi EÚ a občanmi neexistuje. Častokrát občania sa pýtajú, ako je možné, že sa darí určité veci. Je to vďaka tomu, že dostali nové právomoci a možnosti. Samozrejme, niekedy problémom je e, jazyková bariéra, e, preklady, určité kompromisy, ktoré e, sú nevyhnutné pri príjmaní legislatívy a častokrát vplyv legislatívy určitej kapitoly zmluvy nie je hneď viditeľné. To sa prejavuje až po uplynutí niekoľkých rokov. Takže mali by sme si spýtovať svedomie ohľadom toho, ako postupujeme. Čo sa týka e, e, súčasného diania, myslím si, že dokonca teraz e, vidím na strane parlamentu, predchádzajúceho parlamentu, snahu o, o, o väčšiu angažovanosť občanov, najmä prostredníctvom väčšej transparentnosti. Myslím si, že toto ponaučenie sa už prejavuje a na webovej stránke komisie od včerajška máme podrobný popis e, stretnutí, e, ktorých sa zúčastňujú komisári pri výkone svojej činnosti. Máme tu viaceré návrhy, ktoré komisie zverejnila minulý týždeň v snahe zväčšiť transparentnosť. A v určitom e, zmysli rokovania TTIP budú bernou mincou toho, či E, e, snaha komisie je e, opodstatnená. Takisto aj členské štáty musia zohrať istú úlohu pri zabezpečení komunikácie s národnými parlamentmi. Tam existujú príslušné výbory. Ja si myslím, že pokiaľ ide o moju činnosť, informovania občanov prostredníctvom parlamentu a ďalších prostriedkov, ktoré mám k dispozícii, má kľúčový význam Eh, eh, hovorí sa, že ak eh, spadne strom v lese a nikto neuvidí, vyvstáva otázka, či naozaj strom spadol. Ale v každom prípade mali by sme to komunikovať ľuďom, posilnenie politickej právomoci. Určite ja nemám politickú právomoc v priamom zmysle tohto slova aj e, napriek tomu, že si veľmi vysoko vážim úlohu parlamentu, napríklad aj pri spolupráci s našim úradom. A teraz aj minulý rok som sa veľmi snažil stretávať sa s výbormi, s jednotlivými poslancami. Keď som bola národnou ombudsmankou, som sledovala za činnosťou vášho výboru a videla som, že v našej vlastnej vnútroštátnej legislatíve boli určité nedostatky a som lobovala, aby aj u nás sa zriadil výbor pre petície, tak sa to stalo pred pár rokmi. Takže e, dúfam, že z toho vyplýva, nakoľko e, e, veľmi ocením túto úlohu. Pokiaľ ide neplnenie pravidel a legislatívy, veľmi mi záleží na srdci, aby sa táto problematika riešila v súčasnosti sa plní iba 80 príslušných legislatívnych aktov a podobne v niektorých členských štátoch e, e, plnenie je na úrovni 90 až 100 e, A určite by som to chcel mm, vylepšiť všade. Ako to urobiť? Predovšetkým by som chcel zmeniť samotnú kultúru práce e, v našej inštitúcii. Keď vybavíme šťastnosť, to ešte nezačína, že týmto je všetko skončené. Niekedy je to iba začiatok. Niekedy pripravíme odporúčania, myslíme, že týmto je to vybavené. Zatiaľ, čo to tak nie je. Ak ma znovu zvolíte, počas nasledujúcich e, šiestich mesiacov na budúci rok budeme e, analyzovať tie výsledky, ktoré chceme e, e, dosiahnuť, čo by sme chceli od komisie, čo by sme chceli, aby urobil ten, ktorý e, úrad a potom prehodnotím tie kroky, ktoré treba robiť, aby sa zabezpečilo plnenie všetkých požiadaviek. Ale samozrejme musíme viac spolupracovať s komisiou a ostatnými agentúrami. Ja si nemyslím, že starý prístup výmeny listov alebo stretnutia s vedúcimi útvarmi stačí. Myslím si, že naši spolupracovníci na všetkých úrovniach, najmä tí, ktorí realizujú vyšetrenia, počas e, celého vybavovania stiažnosti musia spolupracovať so svojimi protiažkami v jednotlivých agentúrach s tým, aby e, aj oni pochopili, aby sme e, sa zorientovali v ich pohľade, aby sme spoločne dosahli rozumný výsledok na prospech občana a rada by som e, zvýšila e, úroveň uplnenia e, týchto pravidel. Pokiaľ ide o T-typ, dostali sme 300 písomných odpovedí, zhruba 6 tisíc e-mailových správ. Máme určité odporúčania pre komisiu ohľadom zvýšenia transparentnosti týchto rokovaní, i keď si uvedomíme, že vždy e, určitá časť e, rokovania musí zostať e, dôverná, aspoň na čas. Avšak vyjednavateľia musia mať určitú slobodu, určitý manevrovací priestor, ale komisia už si uvedomuje, nakoľko je dôležité zvýšiť transparentnosť a komisia iba minulý týždeň alebo počas uplynulých dní dnes ráno dokonca zverejnila e, určité e, návrhy a dnes ráno som dostala odpoveď na naše odporúčania, budem to e, analyzovať a odpoviem, zašliem v januári svoje záverečné odporúčania. V otázke trojky Eh, už som viackrát aj v tomto výbore a počas rokovania s jednotlivými poslancami, eh, minulý týždeň napríklad, som sa stretla s členom tohto výboru v otázke trojky a keďže pochádzam z krajiny, ktorá e, e, e, pracovala s trojkou v teréne, i keď sme netrpeli tak, ako niektoré ďalšie e, e, krajiny a miera chudoby a marginalizácie v dôsledku e, E, e, e, realizácii politik prijetých pod tlakom trojky. Všetky tie dôsledky neboli až také závažné ako v iných štátoch. A bolo by však nesprávne alebo hlúpe, keby som vám prislúbil niečo, čo nedokážem robiť. Musím sa držať svojho mandátu, svojej posobnosti. Trojka to je nadnárodný orgán to je to ECB e alebo Európska komisia, to spadá e, pod môj úrad zatiaľ, čo e, trojka nie. Viem, že aj parlament pripravil správu o trojke a viem, že vo všeobecnosti pánuje predstáva o tom, že samozrejme v hospodárstvo sa zotávuje, ostatné krajiny boli až také úspešné a cítim tu v parlamente, ale aj od občanov e, u seba doma. E, e, ľudia si kladú otázku, a čo sú to za ľudia, pred kým sa zodpovedajú. Myslím si, že práve táto otázka zodpovedanie sa komplikuje dosiahnutie súhlasu zo strany občanov. Keď som minulý týždeň sa rozprával s jedným poslancom, som povedala, ak v činnosti trojky je nejaká oblasť, E, ktorá môže e, niesť náznaky e, nesprávne administratívneho postupu zo strany inštitúcií únie, to budem riešiť. Takisto aj záležitosti, ktoré súvisia s transparentnosťou. Takže chceli by som vyzvať ľudí, ktorí sa domnievajú, že je tu určitý problém v tejto oblasti E, e, aby e, môj úrad vzhľadom na svoje právomoci mohol to prešetriť a pripraviť odporúčania. Som pripravený s vami to prebrať, ale bolo by hlúpe, ale nevhodné z mojej strany, keby som slúbila niečo, čo nedokážem robiť, čo vychádza na rámec mojich moci, do čoho nemám nič v otázke e, zviditeľňovania tradičné e, kanály alebo čokoľvek. Ja som tradičná novinárka, som začala pracovať, keď boli iba písacie stroje. E, mm, používala som kopírku, takže vychádzam z týchto pomerov. Stále čítam klasické noviny, takže pre mňa je to veľmi dôležité. Samozrejme, vy ste mladí ľudia, nemusím vám vysvetľovať význam sociálnych médií. A je to naozaj realita e, e, tohto obdobia, či sa nám to páči alebo nie, ale na našom úrade riadecov e, filozofov je otvorenosť a prístupnosť pre každého. Snažíme sa komunikovať tak, aby každý eh, mohol pochopiť význam našej práce a preto eh, eh, zverejníme veľmi veľa tradičných formov na papieri. Ak ľudia majú sťažnosti, môžu nám zavolať, poslať nám mailovú správu, prípadne komunikovať prostredníctvom webovej stránky a pokiaľ europoslanci mohoslovia a povedia, že sú tu určité E, e, komunikačné komplikácie, že ich občania alebo voliči by chceli niečo robiť, bolo by som veľmi rada otvorená. Ďakujem pekne. A teraz Darke Louis. presidenta. Ďakujem, pani predsedajúca. Na úvod by som pogratulovala súčasnej ombudsmanke a veľmi pravdepodobne aj budúcej ombudsmanke. Gratulujem jej preto, E, že touto kandidatúrou sa len potvrdzuje, že za ten krátky čas vykonala veľmi dobrú prácu. Niekoľko upresnenia, niekoľko otázok. Niektoré sú e, formálne a niektoré, pokiaľ ide o obsah. Obsahovo oceňujem pôsobenie ombudsmanky počas e, bývalého volebného obdobia. Bolo to veľmi dôležité pôsobenie pre občanov, pre európske inštitúcie Chcela by som vedieť, či uvažuje e, o tom, že niektoré tie jazvy, ktoré možno cítia občania EÚ, či ona mieni nejakým spôsobom k tomu pristupovať, pokiaľ ide o hospodárskú krízu, aj k tomu, čo povedal kolega Vallesa, teda ohrozenie základných práv počas krízy či je možné nejaké odškodnenie v prípade týchto občanov, aby sme um, tieto poškodenia európskych občanov mohli nejakým spôsobom opraviť. A potom, pokiaľ ide o práva e, k prístupu e, k zdraviu a tiež k liekom, Stále viacej sa hovorí o udržateľnosti zdravotníckých systémov vo všetkých našich krajinách a to, akú úlohu zohráva nedostatok leka- e, liekov a hlavne monopolné postavenie určitých farmaceutických firiem s určitými liekmi, ktoré zvyknú byť kľúčové pre liečenie veľmi rozšírených e, ochorení. Otázka, či mieni prijať nejaké konkrétne opatrenie, aby sa neopakovalo niečo takéto. A ešte k formálnej otázke. Oceňujem e, váš prístup k tomu, e, že chcete byť náročná e, aj na seba, aj na ostatných. A vo vašej správe sa hovorí aj o tom, že chcete byť čím bližšie k občanom a či sa chcete venovať alebo sledovať pozornosť tým zraniteľnejším vrstvám obyvateľstva, napríklad deťom, ako sa im venovať, ako im viacej slúžiť. Veľmi často sa stáva, že deti sú často istým spôsobom zneužívané alebo manipulované. Nebudem tu dávať konkrétne príklady ale ako by sme mali postupovať, aby sme aj my deťom dali ich hlas, aby aj oni, aby sa splňali ich práva a akým spôsobom, posledná otázka, handicapovaní, aby títo ľudia mali prístup k ombudsmanovi, a či sa prijali nejaké e, opatrenia konkrétne v prípade handicapovaných, ktorí majú e, nejaké narušené zmysly, napríklad nevidiaci a podobne. A tiež to, že európske inštitúcie, ktoré sú také dôležité, aby bolo možné, aby všetko všetky vaše nástroje a možnosti a služby boli e, prístupné na internete vo všetkých jazykoch, aby sme tak zabezpečili právo všetkých občanov, nielen v angličtine, pretože myslím si, že to je naozaj veľmi obrovská, niekedy aj kľúčová prekážka pre mnohých občanov, ako sa dostať k takýmto službám. A potom genderová otázka. Čo je šokujúce, že tá správa eh, o ombudsmana eh, neobsahuje takéto odvolávky, keď aj vy ste žena. Je dôležité, aby to bolo zachytené aj v jazyku. Neviem, či by sme mali uvažovať o zmene názvu že by išlo o kanceláriu obrany ľudí, teda ombudsmanky. A či by sme mali robiť teda aj nejakú kampaň zviditeľnenia, vzdelávaciu a tak ďalej. Pokiaľ ide o potrebu ísť ďalej vpred v tých cieľoch, ktoré si stanovila komisia a členské štáty a či je potrebný nejaký proces záruk a odpovedí členských štátov a komisie, aby sme mali možnosť odpovede, ale naozaj v nejakom reálnom čase, v rozumnom čase pre občanov na ich petície. Ďakujem pekne aj za tieto otázky. Hovorili ste na začiatku o tom, ako um, pocitili krízu. Samozrejme, rôzne skupiny ju pocitili rôzne a tie najviac vytlačené ju cítili bolestiu, aj e, vrátane tých, ktorí sú chodobní, ktorí prišli o pracovné miesto a tiež postihnutí ľudia, ktorí prišli o podporu a ľudia, ktorí boli vytlačení na okraj ešte viac, e, boli vytlačení a e, myslím si, že v politickej oblasti sa tu zdôraznila úloha parlamentu. Myslím si, že súčasť z týchto rozhovorov počas európskej volieb ktoré začali počas vrcholenia krízy e, za posledné volebné obdobia e, bol pocit, že túto krízu vnímali čisto ako e, daňovú ekonomickú trhu vec a sociálny prvok tam chýbal. Ako ľudia to pocitovali, tak to chýbalo v tej debate. Veľa sa hovorilo o sociálnej Európe a bola tam debata o tom, že Európsky parlament spolu s Radovou a Ehm, komisiou, ehm, osobitne s ehm, týmto investičným fondom 300 miliard eur, že to bude diktovať a budete hovoriť veľa o tom, ako inštitúcie sú odhodlané plniť sociálnu Európu a nielen finančnú a bankovú a trhu Európu. Myslím, že jedna vec, ktorá ma napadla, keď som počúvala komisára Timmermansa minulý týždeň, keď hovoril o mm, Európe občanov, ktorá bola vytvorená presne na to, aby pomohli premostiť e, tú mazoru, o ktorej všetci hovoríme o občanoch e, a e, ľuďoch a žiadny z tých návrhov, ktorý bol predložený, dokonca aj z pozícií, ktoré mali dostatok podpisov, komisár povedal, že môžu byť oprávnené dôvody preto, ja to nespochybnem, No, pán Timmerman povedal, že on sa domnieva, že ECR sa, ECI sa považuje e, ako právny nástroj a tie otázky e, sa prebrali príliš e, právnicky a nepoliticky a myslím, že nemal na mysli politické vzhľadom na politické strany a práve či ľavé spektrum a skôr myslím, že hovoril o tam, eh, aby sa zamerali na ECI a tiež sa eh, snažil zosúľadiť voľu týchto ľudí vo vzťahu s tými návrhmi, ktoré predkladali aj s politickou kapacitou a logistickou kapacitou eh, inštitúcií, pretože myslím, že nehovorím politické vyhlásenie, keď poviem, že keď žiadny z toho nebude vyjadrený, tak ja tu navrhujem veci vo vzťahu k ECI a e, my máme veľa diskusí s komisiou o tom, aké oni s tým majú ťažkosti a dúfajme, že budeme môcť k tomu prispieť. Hovorili ste o farmaceutických monopoloch. Sú to veľké politické témy, ktoré tam treba riešiť. To je ďalšie prichádza do úvahy a predpokladám, že oblasti, kde môžem e, získať istý vplyv sa budú týkať celé otázky lobizmu a re- registrácie transparentnosti a tak ďalej. A kto um, bude vyšetrovať hlavne v, um, v oblasti veľkých podnikov, napríklad farmaceutických firm a tak ďalej. Zmeny nastávajú v uh, registri lobbystov, takže uh, tiež uh, komisia, rada aj parlament do toho zasahujú. Aj komisia sa zaujala, zaviazala, že členovia kabinetu a e, vysokí úradníci budú musieť e, s kým sa stretávajú. Niektorí si myslia, že to nie je dosť, ale aspoň to ukazuje istú ochotu a konečne mm, sa ukazuje, že ľudia e, naďalej e, im budú e, ak to zasiahne ich city. A myslím si, že je tu tendencia eh, skrývať sa samoučelne a keď eh, ich eh, mandát bol oznamený, tak sa svet nezrútil a myslím si, že inštitúcie sa snažia zmaximalizovať ich odhodlanie pre transparentnosť aj vo vzťahu k deti. Ako viete, mnohé štáty majú detského ombudsmana. V našom štáte máme tento úrad 10 rokov a deti v štáte samotné zohrávajú lohu pri menovaní ombudsmana. Keď kladú otázky v pohovore kandidátom a tiež existuje Európska sieť, medzinárodná sieť detských ombudsmanov a parlamenty môžu mm, z tejto siete získať isté nápady myšlenky, o ktorých hovoríme, alebo aj dokonca možnosť mať e, detský parlament. E, Sieť detských ombudsmanov je veľmi úspešná a vplyvná vo vzťahu k legislatíve v mojom štáte. Mali sme nedávno referendum, ktoré zahrnulo práva detí do ústavy na rozdiel od e, plnenia práv detí ako súčasť rodiny. Čo sa týka postihnutých, e, minulý e, rok sme zamestnali experta na postihnutých ľudí, ktorí vypracoval program a myslím si, že toto je samo o sebe útvar v rámci dohovoru SN o Eh, postihnutých. Ako jirská ombudsmanka som mala tiež úlohu v oblasti postihnutých eh, a eh, museli sme na novo zmeniť náš úrad a tiež to, ako pracujú naše služby a webová stránka a tiež je to proces, ktorý my musíme podstúpiť, aby sme citlivo vnímali konkrétne otázky, ktoré tu existujú. A určite toto je pre mňa priorita v mojej práci. Čo sa týka jazykov, my prekladáme našu ročnú správu a webová stránka je prístupná. Bol bola príloha k správe, ktorá vtedy nebola preložená do všetkých úradných jazykov. Teraz sa to financuje a to sa robí ako priorita a keď e, niekto je zo štátu, kde sa používa národný jazyk, e, tak ja cítim, aké je to dôležité, pretože jazykom sa vyjadre aj kultúra a nielen preklad slov a ochrana jazykov je ochrana kultúry a je to v našom záujme. Čo sa týka rodových otázok, to je otázka, ktorú mi kladli, keď som sa stal ombudsmankou v Írsku a tiež e, sa pýtali tu, prečo sa nevolám ombuds ženou. A tiež sa to týka jazyku, ja sa hrdo hlasím k tomu, že som feministka, tiež uh, som si vedomá jazykové apartheidu, rodové apartheidu v jazyku a v Írsku, keď uh, som reagoval na to, či ombudsman alebo ombudswoman, hoci v predpisoch sa písalo, že ombudswoman, mnohí Švedi vtedy namietali, pretože ombudsman sa považuje za rodovo neutrálnu vec a je fascinujúce, že Napríklad v Španielsku je to Defensor de Pueblo, v latinskoamerických štátoch je to mediator, vo Francúzsku sú to obhajcovia ľudských práv, keďže ja vnímam korene ombudsmana v tom zmysle, že to nie obhajca niekoho, ale niekto, kto je nezávislo neutrálne medzi osobou, e, ktorý e, znáša stiažnosť a ktorého práva sú porušené a inštitúciou. Ja to e, chcem vnímať tak, že my robíme pre jednotlivca to, že my vyvažujeme tú rovnicu moci medzi osobou a inštitúciou a my zmocňujeme tú osobu na úroveň inštitúcie, tým, že im dávame naše schopnosti vyšetrovať a umožňujeme im, aby um, presadzovali svoju stiažnosť, eh, ktorú majú voči inštitúcii. Inštitúcie musia eh, pochopiť, že my nie automaticky riešime eh, stiažnosti a nie sme a priori na strane navrhovateľa, pretože inštitúcie musia veriť, že ja pracujem spravodlivo a nestrane. Ak e, si Európsky parlament rozhodne, že sa bude ináč nazývať môj úrad, tak je to v poriadku, ale zatiaľ e, ja nebudem tak ďaleko zachádzať. Very... Mali by sme sa to e, zdržať, je to veľmi dobrý švedský názov a tým pánom sme tam všetci nejako zastúpení. Teraz Beatrice Pesera v Alde skupiny má slovo. Ďakujem Eh, jediné švedské slovo, ktoré poznám, mm, je to eh, slovo ombudsmanky. Tiež by som poďakovala ombudsmanke. Je teraz v procese menovania. Je to naozaj veľmi dobrá správa, že ste jediná kandidátka. Myslím, že máme jednomyselnú zhodu nad tým, ako hodnotíme vašu prácu Napriek veľmi krátkému obdobiu ste priniesli e, veľké výsledky, tak ako to potvrdzuje aj dnešná správa. Ale nezávisle od tejto inštitúcie, ktorá je európska, ktorá ako taká musí byť e, samozrejme považovaná, oceňovaná, ale zároveň sa od nej musí vyžadovať aj adekvátna práca ale zároveň treba oceniť aj to, čo vy ako osoba prinášate, že ste priniesli ten vysoko výkonný tím, ten toho tímového ducha spolupráce. Je to všetko veľmi dôležité, pretože žiaľ len málo často Počujeme v jednotlivých politických inštitúciách hovoriť o hľadaní excelentnosti, účinnosti, o implikácii, o angažovanosti a e, tiež e, podporovať ten pocit spolupatričnosti. A čo veľmi oceňujeme, to je vaša proaktívnosť e, v tých iniciatívach našom výbore PETI to veľmi berieme do úvahy. Musíme byť nielen účinne mm, aktívni, ale aj proaktívni. A jeden zo základných prvkov vášho prístupu k práci je pracovať na rozvoji legitimnosti. Myslím, že takto ste to formulovali. Je to veľmi, my to veľmi oceňujeme, tú snahu o transparentnosť a tú legitímnosť, e, ktorú musíme dosiahnuť vo všetkých EU inštitúciách. A ja si myslím, že to vyhodnotenie, akých zamestnancov a úradníkov máme v európskych inštitúciách, neustále musíme poukazovať na to, e, na tie aktivity a tie činy, ktoré e, nemajú nič spoločné s európskou verejnou službou. A tiež poukazovať aj na aktívne pôsobenie a pozitívne pôsobenie týchto ľudí. V týchto ťažkých časoch veľkej korupcie, neistoty a destabilizácie Verejná funkcia, ktorá je decentná, čestná, to je to, čo potrebuje stabilný štát. A často sa na to zabúda. Ale väčšina takýchto zamestnancov sú tí, ktorí majú takýto etický kódex. Mala som viacero otázok, ktoré už položili predrečníci. Len by som sformulovala ešte jednu otázku, ktorá súvisí s novou komisiou. My v našom výbore PETI pri e, vypočutí aj s komisárom Timmermansom vieme, že on bude našim partnerom v komisii a budeme sa snažiť s ním e, nadvezovať maximálne vzťahy a maximálne s ním spolupracovať. A keďže e, kancelária ombudsmana je tá ďalšia tvár tohto nášho pôsobenia a pán Timmermans bude vašim ďalším preferentným partnerom, tak by som chcela vedieť, aké myšlienky, nápady alebo idej máte pre túto spoluprácu s komisárom Timmermansom. A tiež by som rada zdôraznila, že nesmieme zabúdať komunikovať o tom, čo robíme, tak e, rovnako ako kancelária ombudsmana aj my, tá komunikácia je naozaj veľmi dôležitá. Musíme robiť veci čo najlepšie, ako sa dá, ale zároveň musíme aj našich občanov informovať o našej práci, správne komunikovať. Áno, sociálne siete, internet a tak ďalej, to všetko je veľmi dôležité pretože k tým občanom sa musíme dostať čo najúčinnejšie. Je to naša povinnosť. Musíme využiť každý existujúci nástroj v prospech našej misie, ktorou je odpovedať na požiadavky a petície občanov. Ešte raz opakujem moje poďakovanie a gratulujem k vašej práci a môžem vás ubezpečiť, že náš výbor bude neustále k dispozícii v spolupráci s vami. Um, Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za to. Bolo to pre mňa veľmi užitočné a podnetné. Súhlasím s vami, že verejní úradníci, ako sa snažím vždy povedať, a myslím, že škandál, ktorý by sa týkal verejného úradníka. Myslím si, že celá komisia utrpí z dôsledku toho, preto e, nemáme iný, inú možnosť, len toto posolstvo odovzdávať ďalej, že väčšina pracovníkov pracuje poctivo pre občanov. Ja si myslím, že podpredseda Timerman bude dôležitý pre tento výbor. Veci sa hýbu hlavne v politickom zmysle. Keď e, sa spojí koalícia síl, Návrhy, ktoré prebehli nedávno vo veci transparentnosti, sa nestali preto, že niekto by tak povedal, a to preto, že všetci sme tak povedali a bola tam dostatočný počet síl, ktorí túto politickú hru presadili. Moji pracovníci sa čoskoro svetu s panom Timmermansom a s um, členmi kabinetu pána Timmermansa a myslím si, že môj zásadný odkaz jemu je, že obaja Máme rovnaké poslanie a e, vaša úloha nie je objavať e, komisiu za každú cenu a moja úloha nie je kritizovať e, ju pri každej príležitosti. A, a vzhľadom na plnenie a mieru dodržiavania predpisov musíme zabezpečiť, aby preukázali, že podporujú tie hodnoty, ktoré deklarujú. A to znamená konkrétne, že niektoré z tých blokov, e, ktoré sú, a prekáže, ktoré sú medzi mojim úradom a komisiou v tom, že sa snažíme tie ťažké sťažnosti vyriešiť, musia byť odstranené. Jedna z týchto prekážok je taká, že zdá sa, že je strach zo zmocnenia úradníkov na nižšej úrovni a rozhodnutia sa zvyčajne príjmajú na veľmi vysokej úrovni a veľmi často nie taký dialog, ktorý treba na všetkých úrovniach služieb, aby sa to prejavilo. Tiež je tu um, príslovie o mm, kanárikovi v bani, kde kanárik sa používal ako indikátor e, jedovatého plynu. Ombudsman by mal tak konať, že bude schopný aspoň poukázať, kde je neefektívnosť alebo zlá administrácia. A myslím, že ak sa nám podarí vytvoriť dynamickejšie a ešte aj formálnejšie pracovné vzťahy, značne verejného záujmu, tak Myslím, že niečo dosiahneme a budeme spolu dosahovať. A teším sa na vypracovanie vzťahu s komisárom Timmermanom a ďalšími aj so sekretariátom. Thank you very much. Um, the next speaker is Mr. Carlson. Ms. Carlson, Alde. No. Ďalej pán Carlson z Alde. So this is Mrs. Auken. Uh, ďakujem veľmi pekne a ďakujem Emily za skvelú prácu, ktorú si doteraz odviedla. A takisto ako minulý, e, minulé leto môžeme bez obav odporučiť vás parlamentu. Myslím si, že mm, sústrediť sa na všetko dôležité a chceli by som obzvlášť vyzdvihnúť, že transparentnosť znamená aj právo občanov zúčastniť sa diania. Už tu odzneli viacero eh, veci. Eh, už som viackrát volala potom, aby sme splnili to, čo slúbuje zmluva, aby sme mali naozaj bezpečnú reguláciu, dobrú administratívu v jednotlivých inštitúciách. A vzhľadom na svoj pôvod zo severských krajín a vašu kultúru. Myslím si, že hlavný musí byť princíp služby občanom a chrániť treba najmä občanov a nie e, e, štátnych e, úradníkov, ktorí sa tešia viacerým požitkom. A myslím si, že táto transparentnosť je najlepším nástrojom na boj proti korupcii. Takže chcem sa opýtať, potom, ak sme dostali e, návrh nariadenia o správnej dobrej regulácii, e, zdá sa, že mali sme to mať už veľmi dávno. Je dobre, že sa to dostane do novín, do titulkov, ale e, predovšetkým by bolo dobre naozaj vylepšiť reguláciu. Ako e, vnímate e, e, riešenie otázky stretu záujmov? Som toho názoru, že inštitúciám trvalo veľmi dlho, kým si uvedomili, že stred záujmov to je objektívne kritérium. Nie je možné sa zbaviť svojich finančných záujmov iba tým, že toto všetko nahlasíte a my budeme myslieť, že toto je E, fajn chlapík, že to nám všetko nahlasil. Musíme mať istotu, že je to všetko objektívne, že nie sú tu žiadne skryté záujmy pri rozhodovaní v mene občanov. Myslím si, že inštitúcie e, si to napokon e, uvedomili, ale keď rokujem s EMO, alebo keď som rokoval s jej predchodcom, predsa len som niekedy cítil, že to nie všade chápu a v Dánsku a v iných krajinách e, mnohí sa domnievajú, že stačí iba nahlásiť, vyhlásiť, e, že mám také a také záujmy a že tým je to vybavené. Takže sa zaujímam o tom, a aký máte názor na túto problematiku vy. Po tretie, to je a zda menej zaujímavé, ale čo si myslíte e, o tom, ako parlament si plní svoje záväzky z hľadiska sprístupnenia našej činnosti občanom. Myslíte, že sme dostatočne transparentní v parlamente? Bola som šokovaná, keď pán predseda e, rozhodol, že podpisy e, poslancov, ktorí e, odporúčajú kandidáta na funkciu ombudsmanky, musia byť utajované podľa mňa mali mať tajné hlasovanie, ale ak niekto podporuje určitého kandidátu, to by nemalo byť tajomstvo pre občanov. Myslíte, že my si plníme svoje záväzky. Samozrejme, máme troška iné povinnosti ako ostatné inštitúcie, ale aj napriek tomu. A pokiaľ sa nemýlim, ste je jediná ombudsmanka, ktorá má pravdu podrobiť kritike aj parlament. Vo väčšine E, e, krajín parlament stojí nad ombudsmanom. A vy máte takéto právo, e, zároveň aj povinnosť. Ja to tak vykladám v prípade, že nerobíme to tak, ako by sme mali robiť, s tým, aby sme sa zaobchádzali s občanmi tak, aby mali pocit, že sa maximálne zúčastňujú diania. Toľko moje, moje všeobecná otázka. Myslím si, že mali by sme si dávať pozor, aby sme my ako poslanci sa neohradili voči občanom, aby sme nevybudovali nejaký múr, ktorý skrie naše vlastné chyby, e, utají ich od občana. A či sme naplnili aj vaše očakávania, či sme skutočným e, partnerom z hľadiska participácie občanov a transparentnosti. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky a e, láskavé e, poznámky na úvod. Áno, veľmi veľa sa hovorí a píše sa správ ohľadom možnej legislatívy o európskej administratíve. V predchádzajúcom parlamente mala som pocit, že chýbala dostatočná politická vôľa, alebo nebola tam potrebná koalícia. Náš úrad to určite podporuje. Mali sme spoločný seminár nášho úradu a skupinou odborníkov, vedcov, ktorí pripravili návrh takéhoto kodexu európskej administratívy. A zase e, závisí od tohto parlamentu, prípadne od vôli konkrétnych e, e, komisárov. Naozaj e, máte pravdu, ide o občanov a musíme zaujať postoj voči správe európskych inštitúcií a ľudia musia mať pocit, že všetky inštitúcie sa s nimi budú zaobchádzať rovnakým spôsobom. Zatiaľ, čo v súčasnosti máme pomerne rozmanitú skupinu rôznych administratívnych noriem na budúci rok máme 20. výročie existencie Úradu Európskeho ombudsmana a organizujeme zo pár podujatí, napríklad kolokvium venovaný o uplynulým 20 rokom, ale budeme sa dívať aj do budúcnosti a ústrednou témou bude práve to, o čom ste hovorili vy. Takže chceme aj my prispieť eh, eh, k rozhýbaniu E, tejto e, otázky. Potrebujeme mať koalíciu e, rôznych síl parlamentu, komisie. Aj my prispiejeme svojou troškou, pokiaľ ide o stred záujmov, ako už som povedala predtým, vyšetrujeme to, ako komisia rieši stred záujmov, keď napríklad vysokopostavený úradník odchádza a začína pracovať v súkromnom sektore. Rozoberáme 55 konkrétnych e, agent, totiž e, e, domnievame sa, že normy pre zamestnancov sú postačujúce pri prevencii alebo zabranení nesprávneho správania sa. Problém niekedy vyvstáva pri uplatňovanie týchto pravidel a s Komisou sme rokovali aj o vylepšení e, e, miery plnenia týchto e, pravidel a v prípade posúdenia žiadosti o odchod napríklad z komisii do súkromného sektora, to sa musí posúdiť nejakým nezávislým odborníkom. Samozrejme, nemôžeme zabrániť ľuďom, aby si budovali svoj odborný život aj mimo inštitúcií a tým spôsobom. A ďalšie odporúčanie, napríklad v niektorých členských štátoch, keď vysoko postavení úradníci e, prechádzajú z verejného sektora e, do, verej, do súkromného sektora, e, sektora, ich mena sa zverejňujú. To znamená, že keď Emily O'Reilly, ktorá kedysi pracovala ombudsmanka, ide pracovať pre Coca-Colu, budete tam vedieť. Samozrejme, to neplánujem zatiaľ, aspoň nie ale mm, ja by som tam mal uviesť, čo som vykonal napríklad na generálnom rediteľstve, čo budem robiť v Coca-Cole. A treba zdôvodniť určité e, rozhodnutie, ktoré mi e, povolí odísť bez obmedzenia alebo s nejakými obmedzeniami. Samozrejme to zvyšuje transparentnosť a samozrejme nutí úradníkov e, dobre premyslieť, čo všetko hodlajú robiť, so svojím životom a je e, to aj v záujme komisii, pretože ľudia sa tak či tak e, dozvedia o tom, e, kde teraz pracujú bývalí zamestnanci únie a nejaké občanskoprávne organizácie, či už Transparency International sa o tom tak či tak dozvedia. Takže bolo by jednoduchšie a spravodlivejšie voči úradníkom, keby komisia to všetko vyriešila. Samozrejme, eh, hovoríte, eh, že sú tu určité zámery, napríklad v prípade stretu eh, záujmov je to jednoznačné. Myslím si, že s tým súhlasia všetci, keď nie každý to vníma rovnakým spôsobom. Ale európske inštitúcie nie smú mať nízko nastavenú látku, takže určite sa teším na pokračujúcu sa spoluprácu s komisiou v tomto smere. Čo sa týka Európskeho parlamentu, áno, určite sa môžem e, viedriť aj voči istým stiažnostiam, pokiaľ ide o správu parlamentu. Budem to robiť e, tak, ako je môj predchodca. Nemyslím si, že politická činnosť parlamentu je niečo úplne odlišné. Máte svoj e, vlastný morálny kodex kodex správania sa, ktorý pripravil sekretariat na základe konsultácií s poslancami s veľkým záujmom som e, e, prečítala prednedávnom správu sekretariata e, parlamentu. To je plán 129 bodov, plán efektívnej nečinnosti parlamentu a tam boli obsiahnuté návrhy na posilnenie transparentnosti a riešenia a okrem iného aj stretu záujmov nepochybne budeme to všetko sledovať. A ak dostanem nejaké stiažnosti v tejto súvislosti, pokiaľ budú spadať pod e, môj úrad z hľadiska správy a politických rozhodnutí, samozrejme budem sa tomu venovať. Thank you very much. I'd like to give the floor to... Ďakujem pekne. Teraz e, pán Kofin GUE. Chairman, and thanks. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za to, že mi umožňujete. No, hoci nie som člen výboru pre petície a musím sa ospravedlniť, že budem musieť odísť na výbor, kde vlastne mám sedieť, no chcem využiť túto príležitosť, e, že som tu ako írsky poslanec, e, aby som v prvom rade pochválil Emilio Reli za prácu, ktorú vykonala odkedy svojila e, funkcie a chcem zablažovať jej všetko dobré za predpokladu, že jej ratifikácia prebehne dobre v dôsledku hektických e, volieb e, vám želám všetko najlepšie mli. Jednu otázku, ktorú mám a ktorú ste nesplnili, sa týka konzultácie TTIP, ktorá prebieha, mm, predpokladám, na základe to, čo ste podali, e, že bolo predložených 300 návrhov. Mm, vy ste správne povedali o tom, že či komisia mm, prijala mm, nový postup e, a e, je transparentná e, z toho občania zistia z procesu TTIP a viem, čo ste podali v súvislosti s TTIP a s tým, čo povedal váš úrad aby pozbudil komisiu, aby zverejnila mandát. Myslím si, že najväčšie pozbudenie eh, bola tá skutočnosť, že to uniklo na povrch už vopred a mám dojem z, od komisie, že oni eh, sa budú angažovať v procese TTIP eh, otvorene a transparentne. Viem, že vo veci e, iniciatív občanov. Je tu jedna, e, ktorá sa približuje e, počtu 1 milión, sa týka ISTS mechanizmu a o tom, či sa to má zahrnúť a osobitne to výzva komisii, aby to nezahrňali. Čo by ste urobili, ak takáto iniciatívu musí podporiť potrebný počet mm, podpisov a ak by e, táto bola ignorovaná ako e, iniciatíva občanov, Thank you very much indeed, Matt, for, for those uh, comments and, and your questions. Ďakujem za tieto pripomienky, otázky. E, môj rad nie taký byrokratický a chcete niečím prispieť, tak e, rada to príjmem. Vo vzťahu k TTIP e, komisia povedala, že chce byť otvorenejšia a predložila viaceré návrhy vo vzťahu k tomu, aká otvorená bude, aké otvorené to bude. My sme predložili dodatočné návrhy, budeme s nimi o tom ďalej diskutovať a ve veci SDS to bude politická vedba, ktorú ovplyvní veľa vecí. E, je to dosť horúca vec. Moja úloha nie, aby som povedal komisii, že musíte prijať to či to. Moja úloha je, aby som dohľadil na to, že to budú riešiť čo najtransparentnejšie a účinnejšie a so zreteľom na občana, teda zo široko hovoriaca k milión ľudí si dá tú námahu, že podpíše petíciu, treba to vnímať e, veľmi vážne. A e, nielen, že to má byť e, vyriešené včas a že táto petícia musí zabezpečiť, že sa tomu e, venuje pozornosť a že sú tu široké konzultácie. A tí, ktorí to podpísali s radou, s parlamentom a príslušnými DG, bez ohľadu na to, aká odpoveď bude na a ešte to nedostalo milión podpisov. No a ak dostane, tak je to v politickom poli a moja úloha je zabezpečiť, e, aby komisia vážne posudzovala e, želanie milióna ľudí. Samozrejme vo vzťahu k TTIP ja im mám napísať a navrhnúť, aby to uvoľnili a zároveň som to našla na internete cez Google, tak to bolo bizarné. Inštitúcie sa musia prestať báť a začať dôverovať občanom oveľa viac a tým chcem povedať, že niekedy inštitúcie, ľudia, ktorí pracujú v inštitúciách, chcú aby to bolo čierno-biele. Nechcem mať subjektívne zhodnotenie toho, čo má byť uvoľnené alebo nie a pre nich je ľahšie, ak má byť urobené čierno-biele rozhodnutie, ale je dobré, aby sa opýtali, mm, aká škoda vznikne, ak to uvoľnia nejaký údaj. A ak e, nejaká ujma nastane, tak to musia vyváziť voči záujmu verejnosti, ktorý v tom spočíva. Myslím si, že e, komisia sa už znamočila do toho a reakcia bola pozitívna. Všimol som si, že transparentnosť, ktorú navrhujú e, v tejto veci, neplatí pre ďalšie, ale sú pripravení o tom diskutovať, je to rozpracované, ale určite urobili viac ako pred mesiacmi. Um, that was the end of Ďakujem, to bol koniec na zoznam rečníkov. Ja som posledná a e, som preto v nevyhode a ďakujem za... A ešte pán čáke, nech sa páči, máte slovo? So, very, very shortly. Okay, thank you very much. Um... Ja len krátko, ďakujem pekne. Som rád, že sa s vami opäť stretávame, pani ombudsmanka. Tentokrát aj pri príležitosti vašej kandidatúry. A ďakujem za vašu prácu aj snahu posilniť práva občanov Prečítal som si e, váš dokument do novej stratégii do roku 2019 a na základe toho mám na vás dve krátke otázky. Najprv sa chcem pýtať, ako vidíte, ako ombudsman e, budúcnosť e, Európskej iniciatívy občanov. Rok 2019 bude rokom prehnotenia tej iniciatívy občana Európy a parlament na to pripravuje vypočutie, ako by ste tiež spustili vyšetrovanie, čo sa týka ECI a zistenia z vášho vyšetrovania e, nám môžu pomôcť pri vypracovaní tej správy. Po druhé, ja viem, že nie je to úloha ombudsmana, aby naliehal na pristúpenie Európskej únie k Európskom dobru ľudských práv, no ja by som rád o tom vedel viac a Chcem sa pýtať, ako tento krok môže zmeniť európske poličinnosti e, čo do ľudských práv. Thank you very much for those two questions. Um, in, in relation to... Ďakujem za tieto otázky e, vo veci ECI. Áno, my sme e, spustili vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy a pán Timerman, ako povedal, si myslím, že tiež to vidí, že je tu nebezpečie, ak bude prijatý iný prístup, viac politický a menej právnický. Čo sa týka niektorých diskusí s úradníkmi komisie, my to pozbudzujeme a pozbudzujeme, aby to konzultovali čo najširšie. A problém je, že lehota na pripomienkovacie konanie je len 3 mesiace a Domňuje sa, že to treba zmeniť a povedali v reakcii mne, že pritajú moje odporúčania a návrhy v tomto prehodnotení a Dúfam, že keď to vypracujem v januári, tak to pomôže aj vo vašej práci v súvislosti s dohovorom o ľudských právach e, bereme na vedomie debatu, čo prebieha. Moja práca sa hlavne týka charty zákonných práv. Tiež mám vyšetrovanie vlastnej iniciatívy, e, keď sa kohezné fondy čerpajú v členských štátoch, o tom, aby komisia mala zavedené postupy, ktoré zabezpečia, že čerpanie tých e, peňazí je v súlade aj s chartou základných práv a akýkoľvek krok, aby EU ďalej zapracovala ľudské práva do tvorby politiky, treba privítať. No niekedy musíme vidieť e, výsledok týchto dohovorov a v mojej práci sa musím snažiť prakticky prepojiť tie rôzne články charty o základných právach a zistiť, ako e, sa tieto naplňajú v inštitúciách a tejto praktickej práci e, vidíme skutočnú hodnotu charty. Máme tu novú požiadavku o slovo, nechcú vás nechať odísť, pán Jar. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem stručne sa vyjadriť. Mám jednu eh, pripomienku a pripomienka je, že sa teším na ďalšiu spoluprácu keď je tu jeden kandidát, eh, mohli by byť radšej dvaja. Mm, buď je ten úrad taký ťažký, že sa len jeden eh, odvážil prihlásiť, alebo ste vy takú dobrú prácu odvedli a ja tiež e, som e, sa neval za to, že náš predseda parlamentu sa rozhodol, že tie podpisy nechce zverejniť. E, podľa mňa to je detinské, keď ja podpíšem, že nejako podporujem, tak to môžeme aj zverejniť. Po ďalšie podnet, my obaja pracujeme na rovnakom fronte, že sa zasadzujeme o práva občanov a e, vo výbore petícií sme narazili na problémovú skupinu, kde e, je e, presadzovanie práva ťažké a ide tu o deti. Oni to nemajú také ľahké, aby sa obratili na nejakú inštitúciu alebo sa stiažovali. Možno by to bol podnet do ďalšej práce, pretože v výbore pre petície sme už rozpracovali veci, kde sme dosiahli pokrok, tak možno to môže byť body, kde by sme mohli dospieť k novému lepšiemu svetu pre plnenie práv detí. Much, nice... Ďakujem za vaše pripomienky. Súhlasím s tou pripomienkou k právom detí. Ja neviem, či predtým u vás vystupoval ombudsman pre deti a myslím si, že je to veľmi cenná sieť v Európe a majú vybudované skúsenosti a bolo by dobre, keby ste ich chceli sem pozvať. A tieto otázky sú osobitne ťažké na všetkých úrovniach. Thank you. Um, that was the last, um, except for my... Ďakujem, to bola posledná pripomienka okrem mojej a ja teraz sa pýtam otázku. Potom ešte povedať niečo na záver. Mnoho otázok odznelo, na ktoré ste odpovedali. Poprvé, nemôžem vám blahoželať e, k času, ktorý ste stravili. V úrade ombudsmana bol to celý rok, než bola vydaná správa, no vy ste tam veľa spomnuli a myslím, že všetci sme spokojní s vašou prácou a teraz budete mať e, čas na to, aby ste urobili to, čo ste správne spomenuli. No potom, ako ste kládli dôležitosť na transparentnosť, a viditeľnosť a komunikáciu, občania chcú mať pocit, že sú blízko k inštitúciám a zvyčajne um, sa to správne či nesprávne eh, meria tým, že ako rýchlo dostanú odpoveď. A ak nie ste odpoveď, spokojná s eh, lehotou odpovedí, ktoré sa im dostávajú, plánujete to skrátiť a tiež otázka, či e, sa snažíte urobiť niečo aj s tým objemom byrokracie, s ktorým možno niečo urobiť, aby sa uspokojili občania, aby to bolo vnímané ako efektívne. Ďakujem veľmi pekne za tieto pripomienky. Poznámky máte pravdu, budete sledovať ehm, moju činnosť naďalej. Takéto stretnutia považujem za veľmi priateľské, ehm, príjemné, ale zároveň náročné. A to je tak správne. Ehm, nikdy sem neprichádzam v domienke, že nebudete e, e, ma šetriť. E, samozrejme, to isté robím aj vo vzťahu k ostatným inštitúciám, keď skúmam ich činnosť. Je to súčasťou mojej činnosti. Ja súhlasím s tým, že omeškanie pri nastolení spravodlivosti sa rovná odrieknutiu spravodlivosti. Naozaj treba urýchliť činnosť najmä aj vo výbore pre petícii pri vybavovaní stiažnosti. Moje skúsenosti počas uplynulých rokov vo funkcii a predtým v Írsku, myslím si, že na začiatku sa mi darilo e, e, e, a, vylepšiť vybavenie stiažnosti hneď po ich E, prijatí. Ak sa to urobí, to urýchli e, neskôršie vybavenie. A navrhujem mm, e, vytvoriť taký systém, v rámci ktorého sa stretne skupina a tam e, všetci prítomní prediskutujú e, jednotlivé agendy a sa rozhodnú, ako to budú vybavovať. To urýchľuje e, prácu a vylepšuje orientáciu pracovníkov a dúfam, že to zabezpečí väčšiu účinnosť a rýchlejšiu odozvu Vždy, keď sa rozprávam s kolegami v iných krajinách, e, vždy im hovorím, ak to začnete vybavovať správne e, na začiatku, tam najviac ušetríte z hľadiska e, rýchlosti efektivity. A záverom môžem povedať, že ako vždy to bolo pre mňa potešením som trošku e, e, e, viac uvoľnená v porovnaní s predchádzajúcim vypočením. Ďakujem veľmi pekne za veľkú pozornosť, ktorú venujete nielen mne, ale celému úradu vo vašom výbore. To nám pridáva síl a nutí nás pracovať ešte usilovnejšie. Ďakujem vám všetkým za vrátanie sekretariatu a dovidenia. Ďakujem pekne za to, že ste sem prišli. Aj pre nás to bolo veľkým potešením. Chcem iba pripomenúť, že ďalšia schôdza e, výboru bude koncom e, januára. Buď 25. alebo 26. januára. Ďakujem pekne.